v mene Katrin Eštonovej, vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné záležitosti. Pre Ukrajinu je dnes dôležitý deň, pretože dnes ráno oznámili rok 2013. Bude to príležitosť pre Ukrajinu, aby ukázala, že skutočne zodpovedá vysokým očakávaniam ja by som chcel dnes pohovoriť o našich bilaterálnych vzťahoch. Uplynulý pondelok sa konal summit za účasti prezidenta Janukoviča, pána Rompuja a pána Barosa. Hovorilo sa o medzinárodných otázkach. Ja som sa tiež zúčastnil a Dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť globálnu výmenu v blízkej budúcnosti s veľkými ambíciami a očakávaniami. Diskusie boli úprimné a verím v to, že summit uviedol na správnu cestu naše vzťahy, ktoré by mali dostať konkrétnejšie kontúry. Dva dôležité výsledky sa týkali akčného plánu voľného pohybu osôb, podpisu pro, protokolu o podpise, teda o partnerstve a vďaka tomu by sa mala Ukrajina zúčastniť program Európskej únie. Na programe rokovania bola tiež vnútorná situácia na Ukrajine a prebiehajúce rokovania o budúcich dohodách o pridružení a o reformných procesoch. Ukrajina je súčasťou nášho susedstva, teda snažíme sa prehlbovať túto blízkosť osobitne keď myslíme na summit e, OS, OSN tento víkend a závery summitu v Bruseli. Budeme viesť čoskoro bilaterálne rokovania, ktoré by umožnili Európskej únii podporiť vstup Ruska. Dnes budeme hovoriť teda o samite. Súčasná vláda prijala určitý počet významných hospodárskych reforiem, ktoré sme privítali Ide tu na jednej strane o verejné otázky, ktoré by mali zohrať dôležitú úlohu v boji proti korupcii. Boli uzatvorené dohody s Medzinárodným menovým fondom a dôležité reformy sa otvorili v energetike. Ukrajinská vláda respektíve ukrajinskej vláde sa podarilo stabilizovať situáciu v krajine. Je to samozrejme veľmi dôležité Máme záujem o o zlepšení situácie v súvislosti s demokraciou, pretože dostávame stiažnosti, ktoré sa týkajú slobody tlače, slobody zhromažďovania. Ďalej, ako vieme, Ukrajinský ústavný súd nedávno zmenil ústavu táto ústava bola prijatá v časoch oranžovej revolúcie, teda bola to ústava z roku 96. Tá dávala väčšie právomoci prezidentovi a tá platí dnes. Takže je to veľmi kontroverzné rozhodnutie. Ukrajina by sa mala zapojiť e, do procesu otvorených reforiem. Takýto proces by mal sledovať cieľ vybudovať udržateľný systém a rovnováhu síl zodpovedajúc európskym štandardom. Čiže to je vlastne téma, o ktorej sa hovorí v uznesení z februára tohto roku. Ďalšie rozhodnutie toto uznesenie sa týka mandátu súčasného parlamentu ústava z roku 96, ktorá v súčasnosti platí, predpokladá mandát na 4 roky. Súd sa rozhodol, že vlastne vyprší mandát až o 5 rokov, pretože parlament bol zvolený v priebehu revolúcie v roku 2004. Toto rozhodnutie je také rozhodnutie a la carte ktoré sa aplikuje v administratívnych aktoch. Ukrajina veľmi potrebuje otvorený postup um, ústavných reforiem a nepotrebuje, aby sa postupovalo na základe daných okolností. Úroveň politických slobod v ostatných rokoch bola veľmi vysoká. Jednotlivé voľby boli uznané ako boli uznané dôveryhodnými inštitúciami. Je poľutovania hodné, že komunálne voľby boli kritizované teda zo strany väčšiny pozorovateľov, i keď išlo skôr o technické a procedurálne aspekty, ale predsa je to len krok dozadu. Hodnoty a princípy demokracie a ľudských práv to sú základné princípy pre členské štáty Európskej únie. Sú to princípy, kde je vylúčený akýkoľvek kompromis, o to viac pokiaľ ide o kľúčového partnera, ako je Ukrajina. Sú to zdieľané hodnoty pre našu spoločnú budúcnosť. Je to výzva budúcich dohôd o pridružení medzi Ukrajinou a Európskou úniou. Už sme o tom hovorili na samite. Pokiaľ by tieto problémy zotrvávali, budeme musieť vysielať veľmi jasné signály, pokiaľ ide o dodržiavanie základných hodnôt. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujeme pekne, pán komisár. Ja by som na dve minúty udelil slovo kolegovi Elmarovi Brokovi. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, kolegyne a kolegovia. Srdečne ďakujem za vysvetlenie ktoré sme si práve vypočuli v mene vysokej predstaviteľky. Nemám veľa, e, nemá, nemám k tomu e, veľa dodať. Áno, sú tu isté veci, ktoré súvisia s parlamentou, s parlamentou stabilitou. Ale to, že posledné e, parlamentné voľby boli férové, je pravdou, ale že to nebolo celkom tak e, s regionálnymi voľbami. No samozrejme, že nie je celkom v poriadku, že dochádza ku dvojkoľajnosti v určitých funkciách, napríklad, že e, konkrétne e, šéf tajnej služby e, má čo hovorí do obsadzovania sudcov Najvyššieho súdu. Pokiaľ ide o perspektívu Ukrajiny, to pre nás dôležitý bod. Som rád, že na samite v pondelku sme dosiahli pokrok v dôležitých otázkach táto fáza by nemala závisieť e, od vízia. Od vízia si myslím, že sa pohneme aj v tejto otázke vpred. Dôležitou otázkou je tiež zóna voľného obchodu a tak sa, Európa, e, tak sa Ukrajina dostane bližšie ku európskemu vnútornému trhu nebolo by správne, keby sme tu hovorili o ruskom systéme. Predsa európsky trh je ďaleko zaujímavejší pre Ukrajinu. A to isté sa týka zmluvy o pridružení, dámy a páni, mali by sme jasne vidieť, že to nie je iba v záujme Ukrajiny, ale je to v našom vlastnom záujme. Mali by sme klásť dôraz na to, aby naše, aby sme e, hájili naše spoločné záujmy. Ďakujem pekne, pán kolega Brok. A teraz za SAD, kolega Severín. Ďakujem pekne, pán predseda. Filozofia našej politickej skupiny by sa dala vyjadriť nasledovnou parafrázou Nežiadajte, čo môže urobiť Ukrajina pre Európsku úniu, ale spýtajte sa, čo môže urobiť Európska únia pre Ukrajinu, alebo aby našla e, v Ukrajine oporný bod. Prístup Európskej únie k Ukrajine by mal byť vyvážený a strategický. Myslím si, že tieto kritériá boli dosiahnuté na vý, formou výsledkov posledného samitu. A ďakujem aj pánovi komisárovi, že to takýmto spôsobom vyjadril. Vyvážený znamená, že požadujeme pokrok, ale ponúkame aj pomoc. Férovi zase znamená, že pomáhame riešiť interné politické kontroverzie a snažíme sa zosúľadiť e, nepriateľené strany. Musíme sa držať dôkazov a nie iba nejakých klebiet. Strategicky zase znamená, že chceme pomôcť Euro- Ukrajine, aby sa integrovala politickým spôsobom a nechceme podporovať konfrontácie s, s susedmi tejto krajiny. Tieto postupy zo strany Ukrajiny nie sú dokonalé, ale snažia sa dosiahnuť kritéria, ktoré požadujeme. Musíme požiadať všetkých politických hráčov, aby sa vyhýbali takým postupom, ktoré by e, vyostrovali situáciu. Toto uznesenie vlastne e, má za cieľ vyslať signál Ukrajine, že je najvyšší čas, aby sa zjednotili, aby dokázali e, dosiahnuť dlhodobé reformy a politické ciele, ktoré by zabezpečili lepší život pre občanov tejto krajiny a lepšiu možnosť tejto krajiny v ciele európskej integrácie. Nepotrebujeme internacionalizáciu interných vnútorných kontroverzií v tejto krajine. Dosiahneme my naše vlastné cieľy a uvidíme, že budúcnosť nás všetkých odmení. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Severin, za politickú skupinu ALDE, pani kolegyňa Valean. Ďakujem pekne. Pán predseda, kolegovia, pán komisár, je zaujímavé vidieť, že Ukrajina je taká otvorená, pokiaľ ide o agendu a program integrácie. Myslím si, že to znamená aj pokrok. Myslím, že obojstranný rešpekt, vnímanie rozdielov, ale hľadanie spoločných cieľov môžeme vytvoriť spoločný cieľ a dosiahnuť dobre kvalitné partnerstvo som rada, že predstavitelia tejto krajiny smerujú smerom k spoločnej budúcnosti s Európskej úniou. Akákoľvek rozpráva o Ukrajine má tendenciu vytvárať alebo vkladať nejaký klin do spoločných diskusí a myslím si, že to nepomáha nikomu, pretože nie je tu o to, že kto je lepší, či vláda alebo opozícia tejto krajine, alebo koho viac podporuje Európska únia. Ide tu o ukrajinských občanov, ide o demokraciu, ide o to, aby Ukrajinčania mali skutočne prosperujúcu krajinu. Summit, ktorý sa tento týždeň konal, dosiahol dobré výsledky, pokiaľ ide o zlepšenie integračných postupov. Som skutočne rada, že vidíme pokrok v týchto oblastiach smerom k voľnej zóne obchodu. Samozrejme, ešte stále je tu veľa práce, predovšetkým v hospodárskych inštitucionálnych reformách a kroky už, ktoré boli vykonané, by mali byť konsolidované. Boli prijaté právne predpisy a preto by sa nemali dávať nejaké výnimky, ani pokiaľ ide o európsky, európske majstrovstvá vo futbale. Nemali by sme sťažovať situáciu, ktorá by, sa negatívne, ktorá by negatívne vyplynula pre malé a stredné podniky. Ide o to, ako máme my pomôcť pre tejto krajine. Ide predovšetkým o to, ako Ukrajina môže pomôcť sama sebe, pretože inštitucionálne reformy v tejto krajine sú hlavnou podmienkou pre dobrú budúcnosť a to je vzájme všetkých občanov tejto krajiny. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Valian. A teraz za zelených má slova pani kolegyňa Harms na 2 minúty 30 sekúnd. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyňa, kolegovia. V ostatných dňoch v Kieve, v Lugansku a v Charkove a mnohých iných veľkých či malých mestách Ukrajiny boli veľké protesty. Tisícky, stotisícky občanov Ukrajiny išli na ulice a považujú zákony za nespravodlivé a v prípade, ak sa naše uznesenie na niekoho obracia, tak v tejto súvislosti na občanov Ukrajiny. A Týmto protestom zaručujú, že demokratický rozvoj na Ukrajine prebieha ďalej. Naše uznesenie, ktoré vyjadruje strach pred eróziou demokracie, Práve v súvislosti s týmito protestami sa obracia na vládu, na úrady inštitúcie Ukrajiny, aby teda povoľovali tieto protesty ďalej. 100 tisíc, možno milióny ľudí majú prísť do Kieva zajtra. Myslím si, že sa to bude sledovať s veľkým záujmom. Ja mám istú obavu, pokiaľ ide o tento rozvoj. Kolegyne a kolegovia, budem držať palce. V ostatných dňoch vláda ukázala, že sloboda zhromažďovania funguje a ja dúfam, že to bude tak ďalej. Bolo dôležité, že sme pripravovali toto uznesenie za spolupráce so všetkými politickými skupinami. Nebolo by dobré, keby na tejto strane parlamentu by sme sa uberali cestou, ktorá podporuje vládu a na druhej strane by podporovali Juliu Timošenko. To by Ukrajine nepomohlo. Pevne verím, že i keď uznesenie príjmeme po samite, tak ako som povedala, práve kvôli týmto veľkým protestom a obavám ľudí, pokiaľ ide o reformy, že predsa len táto, toto uznesenie budú brať vážne. Otázka znie, čo sa deje v Ukrajine teraz, čo sa deje v Kieve. Ďakujem za vašu pozornosť a pevne verím, že spoločne aj s komisiou budeme naďalej e, solidárne spolupracovať s touto krajinou, ktorá je nám taká blízka. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Harmsa. Teraz za ECR má slovo pán Koval. 1,5 minúty. 1,5 minúty. Ďakujem bardzo, e, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Veľa dlhých týždňov prešlo, eh, týždňov fascinujúcich diskusí na tému budúcnosti Ukrajiny. A, diskusi- a Ukrajina, myslím, načúva týmto našim diskusiám v parlamente. Eh, preto by sme eh, mali naše uznesenie chápať ako list nie pre takú či onakú stranu, ale pre obyvateľov Ukrajiny. A mali by sme v tomto liste e, e, vystupovať ako susedia, ktorí e, chcú vlastne podporovať Ukrajinu. Ďakujem pekne, Rebeke Harmstora vie veľmi presne, čo treba povedať. Voľby neboli uspokojujúce, štandardy tam neboli ideálne, ale treba povedať, že Ukrajina má šancu a že ju chceme podporovať. Mali by sme teda hovoriť e, aj o tom, čo je dobré, nielen e, teda v ekonomickej sfére, ale aj v politickej. Európske dvere sú pre Európu e, otvorené, pre Ukrajinu otvorené a takéto bolo to posolstvo samitu s Ukrajinou. Je, dnes hovoríme o e, tej, tomto uznesení, to by nemalo e, sa smerovať, e, to by nemalo byť nasmerované žiadnej osobitnej strane, ale obyvateľom Ukrajiny. Ďakujem pekne, pán Koval. Ďalším rečníkom na jednu minútu za QNGL bude pán Kohliček. Ďakujem, pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia. Keď sa povie Ukrajina, normálny občan EÚ si predstaví boxera Kličku, ktorý hravo poraža svojich súperov. Ekonomicky má Ukrajina tiež dôležitú váhu a veľa krajín EÚ a Balkánu e, sú závislé od e, obchodných e, ciest, ktoré prechádzajú Ukrajinou aj od ropovodov a plynovodov. Je to jeden z najdôležitejších hráčov, aj preto Vítam výsledky samitu EU-Ukrajina. V mnohých krajinách e, e, pracujú Ukrajinci. Hlavné problémy tejto krajiny sa podobajú problémom, e, problémom v krajinách EÚ. Nevýhodný vízový režim, korupcia, Treba povedať, že komuni- komunálne voľby, ne, tam neboli nejaké veľké výhrady. A uznesenie je, e, myslím, e, pomerne vyvážené, aj keď mám nejaké e, problémy s detailami. Treba povedať, že skupina NGL toto uznesenie podporí. Ďakujem pekne, pán Kohliček. A teraz za EFD má slovo na jednu minútu kolega Belder. Ďakujem, pán predseda tie mnohé prekvapivé nezrovnalosti eh, pri tých posledných komunálnych eh, voľbách koncom oktobra mali by predstavovať alarmný signál pre Európu masívny e, nátlak, osobitné e, hlasovacie lístky v určitých e, regiónoch. Určité hlasovacie lístky sa dokonca fotografovali. Bol tam nátlak na určitých profesorov, lekárov a tak ďalej, aby nekandidovali na opozičných kandidátskych zoznamoch. Tieto nedemokratické postupy keď vlastne myslíme na parlamentné voľby v roku 2012, by nás mali naplňať obavami. Eh, ide tu naozaj o autoritárne tendencie na Ukrajine, mali by sme proti ním bojovať, inak by sme eh, eh, spochybňovali našu dôveryhodnosť na strane elít v tejto krajine aj demokratických síl na Ukrajine. Pán komisár, ale treba povedať, že ešte tu nie je úplne. Ďakujem pekne, kolega Belder a teraz kolega Melcer za nezaradených. Vážený pán predsedajúci. Vieme, že Ukrajina patrí k najväčším štátom, ktoré e, susedia s Európskou úniou, že predstavuje táto krajina veľký potenciál. Je to dôležitý partner. Ale zdá sa, že politicky sa od Európskej únie vzdialuje V regionálnych voľbách e, zvíťazila pro ruská orientácia. Zdá sa, že Európska únia prestáva byť atraktívna pre Ukrajinu. Ukrajina chce byť európskejšia, ale zdá sa, že netúži stať sa členom Európskej únie. Ukrajina by chcela byť rovnoprávnym partnerom Európskej únie, chce, aby ju považovala za rovnocenného partnera Európska únia v rovnakej miere ako Rusko. Ukrajina sa musí rozhodnúť, či sa bude približovať k Európskej únii, alebo či chce si zachovať svoju nezávislosť. Ďakujem pekne kolega Mülcer a teraz ďalší rečníci, najprv kolega Galer na dve minúty. Vážený pán predseda, áno, je tu veľký potenciál. Tu veľký potenciál das Programm zur Visumfreiheit oder auch das... Je tu veľký potenciál spolupráce s Ukrajinou. Mm, máme tu dve také kľúčové body. Máme tu kompromisné uznesenie, kde vidíme určité aspekty, z ktorých sa to rezolúcia uznesenie pozostáva. Vidíme tu aj potenciálne pozitívne e, body, ale mm, podľa anglického príslovia pudín chutí, až keď ho okoštujeme, uvidíme, ako tieto reformné zákony sa v realite prejavia. Pán komisár tu hovoril o verejnom zaobstarávaní. Už sa tu odsúhlasila veľká výnimka všetky, všetky verejné obstarávania, ktoré súvisia s e, majstrovstvami vo futbale, už sú výnimkou. Čiže som zvedavý, ako udržíme tento základný princíp a vidíme, že už v praxi to jednoducho nefunguje. Ďakujem pánovi komisárovi za to, že prebral uh, prebral, jasne povedal, pokiaľ ide o situáciu, pokiaľ ide o vyjadrovanie sa a právo na vyjadrenie vlastného názoru. Myslím si, že to je dobré a my podporujeme takéto stanovisko a podporuje ho naša politická skupina, jasne sme to povedali. Keď tu kolega Severin povedal, že nevidí žiadnu potrebu internacionalizácie vnútorných konfliktov tejto krajiny, tak je to pre mňa iba efemistickejšie vyjadrenie toho, čo sme predtým nazývali princípom nemiešania sa do vnútorných záležitostí. Čiže to poznáme a Nemal by to byť princíp, akým by sme my mali predovšetkým vo vzťahu k Ukrajine, ak ho chceme pritiahnuť smerom k Európskej únie, sa chovať. A preto si myslím, že je správne, tak ako to povedala aj kolegyňa Hams, že budeme úzko spolupracovať s touto krajinou, budeme udržiavať mm, úzke kontakty, aby to, čo ich približuje k demokracii, čo tam už ľudia doteraz dosiahli, aby sa nejako nedostalo smerom dozadu. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Galer. Kolega Svoboda na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, milé kolegyne a kolegovia. Buďme otvorení. Oranžová revolúcia žiaľ nepriniesla to, čo mala priniesť na základe sporu medzi Timošenkovou a medzi Juščenkom. Žiaľ, regionálne voľby nepriniesli to, čo sme očakávali, nezodpovedali európskym štandardom a medzi tým je to ľuďom na Ukrajine jasné. Kolega Galer, je to možno troška iné. No, dávajme pozor. Hovorte vy s Timošenkovou ako e, my s našimi partnermi strane regionov. Je to otázka tej jasnej cesty Nechajme bokom oligarchov, snažme sa, alebo snažte sa vy nenarušovať prácu parlamentu a e, my budeme vyvíjať tlak, aby sa zachovávali normy. Pani Harms je kde si uprostred, i keď zelení nezvyknú sedieť uprostred, ale pomôžme krajine v, v zmysle európskych štandardov. Myslím si, že to je dôležité pre všetky strany. Je to politika, ktorú budeme realizovať bez toho, aby sme boli zhovievaví. My sme predsa kritizovali, že voľby neboli v poriadku. Timošenková e, uznáva, že opozícia má byť konštruktívna.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 že by sme sa mali pokúsiť urobiť pre Ukrajinu všetko, čo je možné, ale nemali by sme sa pozerať na to, čo Ukrajina môže urobiť pre nás. A chcel by som sa poďakovať pánovi Severinovi za jeho slova, pretože to je našou úlohou, našou prácou. Pokiaľ ide o voľby, tie neprebiehali podľa našich štandardov, boli tam určité nezrovnalosti, ale pani Harmsová má pravdu, keď hovorí, že našou úlohou nie je ohliadať sa za minulosťou, ale pozerať sa skutočne na to, čo ukrajinskí občania chcú a čo chceme my, pretože integrácia Ukrajiny a jej členstvo je v záujme Európskej únie a je to takisto aj v záujme Ukrajincov samých. Myslím si, že tým, že pôjdeme niekde príliš eh, nad rámec toho Ehm, čo by nedokázala táto krajina splniť, by nebolo správnym postupom. Predovšetkým pokiaľ ide o otázku dodržiavania ľudských práv, musíme túto krajinu podporovať práve v dosahovaní tých cieľov, ktoré sú veľmi náročné voči tejto krajine. Euro- Ukrajina si zaslúži našu podporu, odhľadnúť od toho, o akej politickej strane v tejto krajine hovoríme Ehm, nezabúdajme na to, že ide tu o skutočnú asociáciu Európskej únie a Ukrajiny. Ďakujem pekne, pán Migalsky. Ďalším rečníkom je pán Campbell Beneman. Pán predseda, poznám Ukrajinu zo svojich návštev do Kieva. Poznám aj umelcov z tejto krajiny. Ukrajinčania sú skutočne štedrí dobrí ľudia, ale pokiaľ ide o politickú stránku, musíme byť obozretný. Ukrajina je rozdelená na e, dve, dva tábory, proeurópsky a proruský. Je to veľká krajina, kde je 45 miliónov občanov a Rusko jednoducho vníma túto krajinu ako krajinu pod svojou ochranou. E, flotila, ukrajinská flotila v Černom mori je vážna skutočnosť. Nemali by sme si proti sebe poštvať ruského medveďa Pani baronka Eštenová pozná, akáto to situácia je komplikovaná a nemôžeme si dovoliť postupovať nejakým e, nesprávnym spôsobom. Ďakujem. pekne, kolega Bele. A teraz poprosím kolegu Segediho. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúce, kolegyne a kolegovia. Zhodujeme sa v tom, že pre Európsku úniu je e, strategickým, veľkým strategickým partnerom Ukrajina. Dve veci mi chýbajú v tejto správe. Na jednej strane e, je to otázka menšín na Ukrajine. Tam totiž rátame okrem iných aj e, Rusinov, Rusov, Maďarov, Tatárov a takisto Rumunov. Bol by som rád, keby sa do správy dostali tiež tieto problémy súvisiace so vzdelávaním, to znamená vzdelávaním menšín, otázky využívania E, napríklad maďarčiny ako materinského jazyka. Ide hlavne teda o karpatských Maďarov. Ďalej chcem povedať, že bolo by treba, treba zdôrazniť v súvislosti s regionálnymi voľbami, čiže Únia by mala požadovať Ukrajiny, aby vyriešila tieto otázky. Kolega Sálevský. tygodniem dla relacji polsko Toto bol dôležitý týždeň pre vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou. A bol to pozitívny e, týždeň. V pondelok na samite sme spoločne e, vytvorili cestovnú mapu, e, ktorá má viesť k liberalizácii vízového režimu. Následne zajtra budeme hlasovať o e, podľa môjho názoru dobrom uznesení Európskeho parlamentu, ktoré otvára cestu ďalšej spolupráci medzi Európskou úniou a Ukrajinou. otvára mnoho príležitostí a takisto uzatvára dôležitú diskusiu v Európskom parlamente. Je veľmi dobré, že sme sa dopracovali ku kompromisu, že hovoríme jedným hlasom a ne, nehovo, nepre, neprehovárame teda ku konkrétnym politickým e, skupinám alebo stranám, ale e, priamo k celému ukrajinskému ľudu kde ide e, o to, aby e, cestou reforiem sa vytvorila možnosť približenia sa k Európskej únii na Ukrajine. A potom ide aj o fungovanie ukrajinskej vlády, o to, e, čo dokáže je to vláda, ktorá e, sa snaží o e, vykonávanie reforiem, ktoré e, spolu pripravila s Medzinárodným, Medzinárodným menovým fondom. Zatiaľ tieto majú veľmi pozitívny vplyv na ukrajinské hospodárstvo. A že tá kríza posledných rokov má šancu na Ukrajine sa ukončiť. Ukrajina hovorí o svojich ambíciách eh, stať sa eh, súčasťou Európy, preto by sme mali poukazovať na nezrovnalosti, eh, ku ktorým došlo pri voľbách. Ďakujem, kolega Zalevský. Teraz má slovo kolega Siviec na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. Dnes hovoríme v úplne inej atmosfére emócie e, tu vyprchali a slova v uznesení lepšie odrážajú realitu. Je dobré, že parlament sa snaží e, hovoriť jedným hlasom, aj keď nie vždy vieme, ako na to. Toto uznesenie hovorí o kvalite demokracie, hovorí o tom, ako, akú hodnotu pripisujeme demokracii na Ukrajine. Je to uznesenie, ktoré je nasmerované modrým aj e, oranžovým. E, Najprv vyhrávali jedni, potom druhý, potom opäť prvý. A tí sú teraz pri moci e, prezident Janukovič a strana regionov. Tí sú zodpovední za to, aby Eh, vlastne eh, to posolstvo spred pár rokov eh, uskutočňovali. V skutočnosti ale Julia Timošenko je zase zodpovedná za imič opozície. Keď niekto v opozícii nestačí, že chce byť pri moci, je dôležité, aby naozaj predstavoval alternatívu pre občanov aby sa im venoval. Ukrajina si e, e, vyžaduje, Ukrajina potrebuje takúto odvahu. A bolo by e, úspešné, keby sme ich v tomto mohli podporovať. alebo bol to Vitali Kličko, kto bol vynikajúcim boxérom, pretože na Ukrajine boli dvaja vynikajúci boxery. Ďakujem, eh, pán kolega Siviec. Teraz má slovo pán Kelam na dve minúty. Ďakujem. Jeden z najdôležitejších výsledkov kolapsu Sovietskeho zväzu eh, eh, predstavoval teda vytvorenie Ukrajiny, nezávislej krajiny, ktorú by sme mali vnímať ako budúceho člena Európskeho spoločenstva. Môžem iba privítať, že prezident Janukovič potvrdil v novom e, parlamente e, svoje ašpirácie teda vstup, e, pristúpiť do EÚ, pretože nezávislá demokratická Ukrajina bez korupcií a oligarchov ktorá by vychádzala z právneho štátu, by bola znamienkom stability pre celý kontinent. ale je ťažké predstaviť si e, naozaj demokratické Rusko. Včera e, e, to bolo 6 rokov od začiatku oranžovej revolúcie, obrovský potenciál tejto zmeny však, treba povedať, sa nezrealizoval. Ale tie protesty decembra 2004 a dôveryhodnosť volieb a sloboda tlače, tie sa zrealizovali vo svojom uznesení Európsky e, parlament vyjadruje obavy, e, pokiaľ ide o e, množiace sa správy týkajúce sa porušenia slobody médií a toho, že bezpečnostné služby znova začali intervenovať do demokratických aktivít e, občanov. Ide o dôležitú, dôležité posolstvo ukrajinskej vláde a to by malo znieť. Európa je otvorená rôznym úrovňam e, kooperácie, ale tá cena za to nebude nikdy, že budeme odliadať od dodržiavania e, demokracie. Ako priatelia Ukrajiny by sme mali byť dôslední, pokiaľ ide o naše hodnoty. Je polutovania hodné, že e, po šiestich rokoch e, nie je možné ešte stále akceptovať, e, že oranžová revolúcia bola jednoducho vyjadrením vôle občanov. Ide o to, že naozaj je potrebné lepšie zintegrovať ukrajinskú, ukrajinské obyvateľstvo. Ďakujem a teraz má slovo kolegyňa Kolárska Bobinska na dve minúty. Ďakujem, pani przewodniczący. Ja mówić o... Ďakujem pekne, pán predseda. Nebudem hovoriť o tom, čo by sme mali my urobiť pre Ukrajinu, ani o tom, čo Ukrajina má urobiť pre nás, ale chcem hovoriť o tom, že čo Ukrajina musí urobiť sama pre seba. Ukrajina sa chce integrovať do Európskej únie a počúvame však aj o porušovaní základných práv v posledných dňoch ostatných dňoch sme počuli od novinárov o tom, že televízna stanica v Ukrajine poukazovala o, hovoril, informovala o porušovaní práv a zo veľkého množstva reforiem, ktoré mala táto krajina urobiť, iba štyri boli uskutočené a Európsky parlament sa snaží pomôcť tejto krajine. Mm, zdá sa, niektorí naši priaznivci nám vyčítajú, že prehliadame určité nedostatky, ktoré Ukrajina ešte doteraz stále nespravila. A mali by sme túto krajinu síce podporovať a povzbudzovať, aby sa snažila integrovať, ale predovšetkým by mala klásť dôraz na demokratické hodnoty. Mali by sme hovoriť o hodnotách a vlády by zasa mali hovoriť o reformách Mali by sme poukázať na porušovanie základných práv a mali by sme upred, im dať k dispozícii určité prostriedky, ktoré by zlepšili úroveň demokracie. Som rada, že sme podpísali protokol, na základe ktorého Ukrajina bude mať prístup k ktorým z našich programov a že budeme mať uh, uvoľnený vízový režim. Ale to je na Ukrajine, aby tieto reformy, ktoré si vzala, aj uskutočnila. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. Teraz sa dostávame k procedúre Catch the Eye. Chcem povedať, že keď už máme kolegu Svobodu, máme 17 rečníkov, vidíme tuto zhora, že teraz tu máme viac ľudí, ako sme mali prihlásených do celkovej rozpravy. Prvý dostane slovo pán Kozlovský. Ďakujem pekne, pán predseda. Ctení kolegovia a kolegyne, počas októbrového plenárneho zasadnutia komisia kladla dôraz na to, že by vzťahy s Ukrajinou mali byť vnímané v kontexte troch udalostí. Bolo tu ministerské stretnutie, sú tu miestne voľby a ešte tu je aj summit, ktorý sa konal. Trochu som sa obával miestnych volieb, lokálnych volieb, ktoré sme pozorovali s pánom Kovalom. Bohužiaľ, zmeny vo volebnom zákone tri mesiace pred voľbami samotnými, samotnými a odvolávka na ústavu prezrádzajú, že Ukrajinčania ešte stále nemajú nejaký zmysel pre stabilitu zákona. Sú tu určité nezrovnalosti, ktoré sa udiali aj počas volieb, ktoré vrhajú Mm, zlé svetlo na demokratické štandardy v tejto krajine. Je tu veľká potreba zlepšenia demokratického ducha. Myslím si, že naše uznesenie podporí Ukrajinu, aby pokračovala na ceste k ekonomickým a inštitucionálnym reformám. Ďakujem pekne, pán kolega Kozlovský. Pán Pikevič, čúte. čo po nej Iš tiesų, parla... Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, kompromisné uznesenie o Ukrajine je veľmi dôležité, predovšetkým pokiaľ ide o občanov tejto krajiny, ale takisto aj pokiaľ ide o občanov Európskej únie. Ukrajina je veľmi dôležitým partnerom, predovšetkým pokiaľ ide o e, politiku susedstva. Preto je dôležité, aby sme ďalej podporovali spoluprácu s touto krajinou, predovšetkým pokiaľ ide o oblasť vízového režimu. Komisia by preto mala predložiť plán, pokiaľ ide o zrušenie vízového režimu a to urobiť čím skôr. To takisto platí aj o dohode voľného obchodu. Mali by sme sa snažiť e, dosiahnuť stabilitu v krajinách, ktoré susedia s Európskou úniou. Samozrejme, ústavné reformy v tejto krajiny sú kľúčovo dôležité, ale musíme pochopiť, že na to sa potrebuje určitý čas. A preto by sme nemali stále iba kritizovať, ale mali by sme jej pomôcť integrovať sa do našej rodiny. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Blikevič Jute. A teraz má slovo pani kolegyňa Ovír. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, stení kolegovia a kolegyne, Dá sa predpovedať, že v Ukrajine sa nedá nič predpovedať. Som skutočne rada, že táto definícia však už neplatí. Teším sa, že vláda tejto krajiny stabilizovala situáciu, pokiaľ ide o hospodárstvo a toto tam rastie. Ukrajina sa snaží o spoluprácu s Európskou úniou, ale tento záujem oboj strany. Európska únia má takisto záujem, pokiaľ ide o e, právny štát v tejto krajine, teda v krajine, ktorá susedí s jej hranicami. Dnes máme problémy s Ukrajinsk- so situáciou, ktorá súvisí so základnými právami v tejto krajine. Ale musíme si uvedomiť, že Európska únia neustúpi od požiadaviek, ktoré kladie a musíme spolupracovať chcem povedať, že rozhodnutie, ktoré bolo urobené minulý mesiac, oddialiť e, túto správu bolo múdrym riešením. Zajtra príjmeme vyváženú, komplexnú správu, ktorá bude na prospech tejto krajine. Ďakujem pekne, kolegyňa. Pán kolega Štujanov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som bol v delegácii parlamentu, ktorá navštívila Ukrajinu a môžem povedať, že sme prišli so zmiešanými pocitmi. Boli tam určité protesty, ktoré sme videli, určité nezrovnalosti, ale takisto sme videli aj pozitívne stránky. Súhlasím s rozhodnutím uh, ústavného súdu, ktorý sa vyjadruje k legislatívnemu obdobiu parlamentu, pretože e, s týmto sa vlastne e, odpratala prekážka, ktorá je stála v ceste k stabilite. V Ukrajine máme veľké množstvo ľudí a myslím si, že a títo obhajujú európsku myšlienku a myšlienku integrácie. Pokiaľ ide o vízový režim, mali by sme nájsť cestu pre tých ľudí, ktorí boli odpojení od ich vlastnej kontinentu, a to po obdobie 300 rokov, aby skutočne mohli cestovať slobodne do krajiny, kde chcú, aby mohli exportovať svoje ideály aj k nám. Ďakujem, pán Stojanov. Teraz kolegyňa Andrikiana. Ďakujem, pán predseda. Prednedávnom Ukrajina bola lídrom v porovnaní s ostatnými e, krajinami na východe, aj pokiaľ išlo o ekonomické reformy a podobne. To, čo e, sa však udialo prednedávnom, v nás budzuje obavy. A ide teda o to, o tie zlé veci, ktoré môžeme pozorovať, o e, činnosti bezpečnostných služieb, ich vplyv na mimovládne organizácie, na médiá. Eh, avšak musím povedať aj to, že musíme podporovať proces integrácie Ukrajiny. Môžeme eh, môžeme eh, Ukrajinu aj chváliť, aj trestať, ale tých, toho chválenia by malo byť viac. Mali by sme ju približovať bližšie k EÚ. Myslím si, že členstvo v EÚ by malo byť našim strategickým cieľom a mali by sme nájsť hodné opatrenia na to, aby sme tento e, cieľ uskutočnili. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má teraz e, kolega Mielský. Ďakujem, pán predseda. Mám len jednu otázku mm, pre všetkých poslancov. Prečo sme potrebovali toto uznesenie na tému Ukrajina dnes? Mali by sme pomôcť novej vláde. A čo chceme e, však urobiť naozaj? Chceme e, sa vyjadriť k tomu, aby e, ako prebehli lokálne voľby. Chceme tam vlastne ovplyvňovať tú možnosť Ukrajincov, aby oni vyriešili svoju vlastnú situáciu. Pôvodný text hovoril o tom, že všetko na Ukrajine je úplne zlé. Ale ono to tak nie je. Mali by sme skutočne odrážať e, fakty, spomínať fakty a písať iba o nich. E, takže je to naozaj vážna vec, takéto uznesenie, mali by sme ju brať e, vážne. Ďakujem, kolega Mirsky. A teraz na záver kolegyňa Bazesku. Ďakujem, pán predseda. Dôležitý aspekt dnešnej e, diskusie predstavovala kritika, pokiaľ ide o transparentnosť lokálnych volieb, e, ktoré sa e, konali na Ukrajine 31. oktobra. Išlo tu o vplyv vlády na mass média, o úlohy tajných služieb a zmenu volebného zákona Ukrajina zostáva kľúčovým partnerom pre EÚ. Vítam zaangažovanosť EÚ v proces demokratizácie Ukrajiny, e, čo sa zdôraznilo aj na pondelkovom samite. Partnerstvo s Ukrajinou je prirodzené pre Rumunsko. E, toto sú dôležití aktéry v oblasti Čierneho mora aj energetickej bezpečnosti, ako tomu bolo v Moldavsku. Ehm, Očakávame e, vznik nových dohôd e, s Ukrajinou aj v súvislosti s novými normami. Dôležitý e, bude aj vízový, bezvízový styk s Ukrajincami. Ďakujem kolegyňa Pazesku za podpredsedničku komisie by som chcel teraz udeliť slovo pánovi komisárovi de Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som predovšetkým zodpovedať na faktickú otázku, ktorá tu bola položená zo strany pani Valianovej, ktorá hovorila o zákone o zaobstarávaní. E, boli tu. Európska komisia sleduje e, postupy, pokiaľ ide o právne predpisy v tejto krajine a zmena smerom k lepšiemu je takisto jedna z podmienok, ktorá e, by e, mala vyústiť aj k uvoľneniu finančných prostriedkov, pokiaľ ide o pomoc tejto krajine. Pán predseda, vítam e, dohody, ktoré boli urobené a ktoré súvisia s analýzou stavu tejto krajiny. To sa v uznesení nakoniec aj objavilo a budeme o tomto uznesení zajtra hlasovať a som presvedčený o tom, že ak my, Európsky parlament a Európska únia, chceme mať vplyv v tomto špecifickom v tejto špecifickej oblasti, tak musíme mať e, širokú dohodu, pokiaľ ide o princípy takéhoto stanoviska a dohoda je veľmi dôležitá. Čiže vítam takéto podporné stanoviska v mene